action is immediate we commit today we pay tomorrow. so to k čomu sa zaviažeme dnes musíme zajtra zaplatiť a myslím si že v roku fourteen musíme nastaviť platobné rozpočtové prostriedky aby sme e, nemali manko a potom musíme eliminovať rozdiely medzi záväzkami a platbami pretože to nemá zmysel, aby to zostalo tak, ako to je. Týmto by som vám poďakovala za príležitosť prihovoriť sa vám. Milujem svoju prácu. Myslím si, že to je tá najlepšia robota v komisii, ktorá môže byť. A zbožňujem ľudí, ktorí pre mňa pracujú. Niektorí z nich sú tu, sú úžasní. Sú to veľvyslanci pre Európu. Prosím, podporte ich. Um, Vážená pani komisárka, ja poprvý raz predsedám tomuto výboru a nemala som dočinenia s humanitárnymi záležitostiami predtým a naozaj tá metafora o veľvyslancoch EÚ je na mieste a ak človek s takou vášňou robí svoju prácu a je špič, na špičkovej pozícii, myslím si, že to znamená veľa pre ľudí, ktorí čelia krízam, ak sa o ne nich starajú ľudia s takým odhodlaním ako vy. Robíme, čo môžeme, pretože ako ste povedali, nedokážeme vyriešiť každý problém, ale máme svoje povinnosti. Práve sme hlasovali o rozpočte na rok 2015 a hlasovali sme, aby sme vyvážili platby a záväzky. V rozpočtovom výbore prebehla dlhá rozprava je to niečo, čo nám leží na srdci a kolegovia sa k tomu vyjadrili, alebo ešte sa len vyjadria, dávam vám možnosť. Kto by chcel sa ujať slova? Máme ešte 50 minút do konca schôdze. Koľko asi ľudí chce hovoriť, aby som rozdelila ten čas? Mám pána Noizeho, pána Stiera, pani Hautalu a pani Houbuk. Ešte niekto iný by si želal? Ešte jeden rečník? Takže každý dostanete 3 minúty, pretože iba 15 minút je k dispozícii na rozprávu a potom ešte komisárka odpovie. Nech sa páči. Budeme mať na všetko čas, je to správne rozdelené. Takže, pán Neuser, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani komisárka Gorgieva za vašu prácu počas mandátu. Bol bolo pre nás potešením spolupracovať s vami. Hovoríte, že čoskoro odidete z politiky ako komisárka v americkej politiky. Tomu hovoria lame duck, doslova chroma kačka, taká, čo už ne, nemôže kráčať vo svojej pozícii. Ja by som to nazval priamým protikladom tohto výrazu. Ja by som vám chcel zložiť kompliment v mene skupiny socialistov. Thank you for all the work Ďakujeme za odvedenú prácu a za vaše odhodlanie. Človek môže urobiť so zdrojmi, ktoré má k dispozícii, len určité obmedzené množstvo práce. O týchto zdrojoch rozhodujú členské štáty a mnohé krízy, ktoré vypukli v ostatných mesiacoch, ešte stále na ne nezareagovali členské štáty a nezvyšili financie, aby bolo možné na ne adekvátne reagovať. Koalícia ochotných, ktorá sa venuje diplomatickým prioritám a strategickým záujmom, sa postupne vytvára. Stretli sme sa dnes do poludnia so zástupcami OSN a generálneho riaditeľstva ECHO. Hovorili sme s organizáciou Lekári bez hraníc a asi podceňujeme to, čo sa môže stať v Iraku, v južnom Sudáne, čo sa deje v Afrike s vypuknutím epidémie Ebola. Myslím si, že sme, že sme trošku zaspali a že budeme čeliť veľmi krutým dôsledkom všetkých týchto kríz v ohniskách napätia vo svete. Myslím si, že by sme to všetko mali brať oveľa vážnejšie a venovať viac prostriedkov na boj s epidémiou eboli. Dúfam, že o tom sa bude hovoriť na nasledujúcej tom plenárnom zasadnutí. Európska únia sa musí postaviť do čela tohto boja. My, politickí lídry, sa musíme vysporiadať s týmito cezhraničnými rizikami a ohrozeniami. Klopu nám na dvere, je našou povinnosťou zareagovať a musíme si uvedomiť, že to, čo sa deje v iných krajinách, iným ľuďom, Keby sa to dialo tu a nám, asi by dôsledky sme cítili oveľa dramatickejšie. V Európe musíme odviesť prácu, aby sa naplnil humanitárne princípy nezávislosti, neutrality, nestrannosti a aby pomoc plynula tam, kde je to v súlade so strategickými záujmami. Ešte Haiti a Filipíny, tie sa nezotavili dodnes z bezprecedentných prírodných katastrof. Krízy, ktorým čelíme dnes, budú mať dlhodobé konsekvencie a ešte dlho potom, kým zmiznú z médií, budú ľudia trpieť. Kontinuálna humanitárna odpoveď je zásadnou záležitosťou. Ako komisia zareaguje na tieto dlhodobé dopady aktuálnych kríz? Ďakujem vám. Ďakujeme. Pán Stier. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Podobne ako môj kolega za socialistov, ani ja neviem, ako by sa povedalo komplimentom chroma kačka, lame duck, ale tiež želám pani komisárke, e, blahoželám jej, jej vodcovským schopnostiam počas mandátu, ktoré preukázala. Skutočne ste prispeli k tomu, aby únia bola vnímaná týmto spôsobom ako kompetentná v oblasti humanitárnej pomoci, takže za toto dovolte mi, aby som vám zložil hold. Jeden z problémov, s ktorými ste zápasili počas vášho mandátu, je to, že bolo treba byť všade, kde to bolo treba. Skutočne všade, nielen Chorvátsku, kde boli záplavy, ale skutočne všade, kde sa vyskytli nejaké problémy, hneď ste prišli, takže ma to neprekvapuje, že väčšina občanov v Európe podporujú úsilia, ktorým sa venujete. Spomenuli ste, že je dôležité venovať sa aj takým situáciám, ktoré nie sú zviditeľnené práve v médiách a spomenuli ste ako ilustráciu Južný Sudan. Rád by som vám položil všeobecnú otázku v tomto zmysle, aby sme využili dobre čas, keď vypukla epidémia eboli, venovalo sa tomu v ostatných týždňoch veľa pozornosti a zdá sa, že v médiách teraz už sa o tom toľko nehovorí. Rád by som vás poprosil, či by ste nám mohli podrobnejšie podať váš odhad budúceho vývoja ako vyzerá situácia, kam sa to všetko vyvinie, kde sú potenciálne rizika, alebo či sa situácia môže dostať aj pod kontrolu. A druhá všeobecnejšia otázka. Ver, berúc do úvahy vaše skúsenosti, chceli by ste sa s nami podeliť o váš pohľad na to, ako by mala Európska únia nakladať s humanitárnou pomocou v nasledujúcom období? čo sa bude riešiť na samite v Turecku? Ďakujeme vám. Slovo má pani Hautala. Ďakujem pani predsednička za slovo a ja by som sa pripojila k slovám vďaky pre pani komisárku. Poznám vás z práce v rozvojovom v rozvojovej rade, rade pre rozvoj. Oceňujem listy, ktoré ste nám písali o vašich misiách v teréne, o vašich pozorovaniach, a kde ste si všimli potreby, na ktoré by mali zareagovať členské štáty EÚ. Ďakujeme vám veľmi pekne. Myslím si, že veľmi dobre viete vycítiť a vysvetliť ostatným, ako treba postupovať. To sa ukázalo aj vo, v rozprávach, ktoré boli efektívne. Dokázali ste poukázať na krehkosť niektorej niektorých problémov a situácií, dokonca odhaliť problémy, ktoré ležia hĺbkovo a, spôsobujú tieto situácie. Ja sa nadviežem na to, čo povedal pán Stier. Vy odídete a budete sa venovať inej práci v komisii. Sme radi, že aspoň neodchádzate na dobro, ale že zostávate v komisii, ale opustíte rady humanitárnych odborníkov a napriek tomu, čo sa týka samitu v Turecku, ehm, bude treba urobiť isté konkrétne kroky, aby sa spojila oblasť humanitárnej pomoci a oblasť rozvoja. Čo si myslíte, aká je ochota rozličných hráčov v oblastiach humanitárnej pomoci na jednej strane a v oblasti rozvojovej na druhej strane, aby sa vybudovali mosty medzi týmito dvoma oblastiami? Veľmi pekne ďakujem. Možno by sme mohli umožniť pani komisárke, aby odpovedala aby sme tak lepšie využili čas a potom ďalšie otázky. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem za milé slova. Je pre mňa Pre mňa to stojí tak, že vždy e, konám na základe nevyhnutných potrieb. Humanitárna e, komunita je ako kanárik v bani. My vycítime problémy ešte skôr než udru. A podobne ako ten kanárik v bani, aj my musíme indikovať, že sa situácia stala neudržateľnou, že sa čosi zle ide stať a musíme sa sústrediť na príčiny, oveľa razantnejšie, ako sme to robili doteraz. My v Európe, ale aj celosvetovo. A tu eh, by som sa s vami podelila o svoje obavy, Teraz kríza medzi Ukrajinou no a Ruskom priniesla ochladenie vzťahov práve v tom najhoršom čase, keď viac ako inokedy potrebujeme solidaritu, kolektívne úsilie, aby sme sa postavili nebezpečenstvám extrémizmu a nebezpečenstvám, ktoré prinášajú klimatické zmeny. Ja mám taký pocit, že členské štáty sa správajú dobre, slušne, keď je jasný cieľ, dokážu sa zmobilizovať, keď je situácia jasná, prehľadná. Vždy, a vždy som si to na novo potvrdila. Ale dôležité je aj to, aby vznikla istá koordinácia zmobilizovaných síl a to je možno jeden taký aspekt toho, čo by som ponechala mojim nasledovníkom, aby to rozvinuli ďalej. My v Bruseli pracujeme 24 24 hodín denne. Máme tu mechanizmus rýchle reakcie, máme koordinačné centrum a môžeme skénovať to, čo sa deje na horizonte, aby sme mohli v prípade potreby sa rýchlo zamerať na konkrétnu oblasť, aby sme rýchlo mohli naakumulovať kapacity, aby sme sa mohli sústrediť aj na viacero kríz, ak vypuknú naraz. Raz to bolo tak, že sme robili náraz na piatich krízach to sa dá všetko ešte zintenzívniť a stupňovať a my sme to dokázali. Ale je mimoriadne dôležité pre členské štáty a aj pre nás v európskych inštitúciách, aby sme mali spoločné, jednotné postupy, aby sme koordinovane postupovali v odpovedi na potreby, ktoré vznikajú vo svete. Pán Neuser má pravdu, niekedy táto reakcia na problémy sa zdá byť pomalá, a je to možno, podľa mňa, preto, že krízy sa dejú paralelne. Najmä teraz to pozorujeme. My sme celosvetová komunita, ale nie sme veľmi dobre nastavení tak, že by sme dokázali reagovať na viaceré krízy náraz. Sme ako 8-ročný chlapec, ktorý hrá futbal. Beží za loptou. Ak je jasné, kde treba pomôcť, tak sa tam beží a pomáha sa. A náš tým a teraz chcem vzdať hold aj kolegom, náš tým sa zaviazal odložiť 15 rozpočtu, rezervovať ho na tzv. zabudnuté krízy, poslať ľudí tam, kde nikto nejde pomáhať, len my. A podľa mňa treba ešte viac rozdeliť rozumne prácu medzi členské štáty, rozdeliť ju vo svete, delegovať aj schopnosti viesť ostatných, aby všetky krízy sa dali zvládať aj paralelne, aj s nasadením. A čo sa týka eboli, viacerí ste zmienili ebolu, aj pán Neuser, aj pán Stier. Nebudem veľmi optimistická. Ja si myslím, že ebola ešte nezasiahla so svojou plnou ničivou silou. Ešte nás to len čaká. Ale čo by sme mohli urobiť? Mohli by sme využiť naše moderné, účinné prostriedky, aby sme zasiahli razantnejšie v epicentre krízy. Máme tu občianský ochranný mechanizmus na vysoko špecializované prípady. Tam sú možnosti zasiahnuť, hoci sú ľudia neochotní aktivovať tento mechanizmus do istého stupňa je to pochopiteľné, pretože ľudia hovoria, čo keď sa stane aj niečo iné vo svete a my všetkých budeme mať viazaných pri ebole a čo keď niekto ochorie a vráti sa späť a v Európe sa to bude šíriť. Máme svoju zodpovednosť pred našimi občanmi. Ja viem, že ľudia musia byť tak trošku aj hrdinami, ale treba uznať, že sa naozaj nedostatočne rozvinuli humanitárne organizácie, nedostatočne sa investovalo do schopností ľudí, ktorí pracujú v humanitárnych organizáciách. Oni sú veľmi dobrí, ale treba ich ešte ďalej vzdelávať a rozvíjať, aby sa odpoveď na krízu nediala tak pomaly. Humanitárna organizácia vedia zmobilizovať mnohých ľudí, v Ženeve to je všetko užitočné, to, čo sa deje, ale nestačí to. Takže tento inštinkt zautočiť, tento inštinkt mať ťah na bránu, ten funguje. Keď peniaze už máme, tak sa rozbehneme a, a intenzívne pomáhame, ale nedostatočne rýchlo sa dejú tieto veci, ak je kríza vo viacerých ohniskách. Myslím si, že treba investovať do systému, do vnútorného systému Všetky veci by sme mali zvládnuť lokálne. Nie, že čakáme na medzinárodnú agentúru, ktorá príde do terénu a pomôže. Teraz niečo k princípom. To najlepšie, čo môžeme urobiť pri obhajobe princípov, je pridržať sa ich a vyhnúť sa pokušeniu e, byť pokrytecký. Jedno hovoriť a iné robiť. Keď Rusi vyslali tzv. humanitárny konvoj za svoje hranice, čo je proti proti zásadám, proti princípom, ktoré každý dodržuje. Mali sme to preniesť aj na Irak a zabezpečiť, aby to, čo robíme v Iraku, bolo tiež v súlade so všetkými princípmi a zásadami. Viac, čím viac sa dá vysvetliť jednoduchými slovami, tým lepšie. Princi- na princípoch záleží. Keď je konflikt, treba najprv zistiť, o čo ide, kto bojuje proti komu. A toto sa stáva čoraz častejšie v dnešnom svete, pretože vnímame čoraz viac nebezpečenstiev a situácia je čoraz viac neprehľadnejšia. Práve preto musíme sa pridržať tých istých princípov ešte viac. Na Filipínach a na Haiti sme dokonca jediným donorom, opäť, ktorý tam ešte stále humanitárne funguje a pracuje. Ja som tam bola pri príležitosti 3. výročia zemetrasenia a naozaj vidím tú zabudnutú krízu, zabudnutú krajinu a som veľmi rada, že tých 15 prostriedkov sme odložili nabok a bolo z čoho pomôcť hajťanom. Pred šiestimi mesiacmi, čo si viac ako 6 mesiacov som tam bola, po tajfúne a potom opäť po istom odstupe časovom Vidím, že sa niečo deje, že sa obnovuje, oživuje táto krajina, ale treba urobiť ešte oveľa viac. Existuje veľký rozdiel medzi Filipínami a Haiti. Na Haiti vláda je veľmi slabá, na Filipínach funguje a táto krajina teda dokáže lepšie zvládať aj problémy, keďže funguje vláda. A pánu Stýrovi chcem povedať ešte aj to, že v skutku Eko má svoje slovo, má svoju váhu. Toto generálne riaditeľstvo vysiela ľudí tam, kam je to treba. Ja nikdy ne, neviem dostatočne zdôrazniť hodnotu solidarity, hodnotu toho, keď prídete za ľuďmi v nešťastí a poviete im, sme tu pre vás, sme tu s vami. Nič viac sa nedá urobiť pre svet, v ktorom žijeme. A čo sa týka zviditeľňovania, myslím si, že parlament dobre obstojí, ak bude nám neustále klásť otázku, čo robíte so zabudnutými krízami. Mohli by ste byť priateľom pre tých zabudnutých a pomáhať im tým, že nám budete stále a stále klásť túto otázku. Ako budúcnosť humanitárnej pomoci vidím? Chcem k tomu povedať dve veci a to tiež možno súvisí s tým, čo by som tu rada zanechala po sebe a čo by mohli následníci rozvíjať. Treba akceptovať že nie každý sa dokáže pozviechať a odraziť od dna. Táto vlastnosť je zásadná, keď sa budeme vysporiadavať s humanitárnymi potrebami budúcnosti a takúto politiku, ak budeme presadzovať, myslím si, že to zlepší veci. A budovať družnosť a priateľstvo s tými donormi, ktorí by perspektívne sa mohli stať významnými donormi, je veľmi dôležité. Takisto úcta k ním, rešpekt, mali by sme ich uznávať, ich vziať medzi seba. Ja som bola v krajinách Perského zálivu viackrát práve z tohto dôvodu a vidím to ako zásadnú otázku. Kde tu spočíva riziko pre Európanov alebo aj pre rozvíjajúce sa krajiny? máme trošku takú tendenciu byť povyšenecky blahosklonní, ani keď, aj keď nechceme taký byť, ale vždy máme pocit, že morálne sme vyššie ako tí ostatní a potom sa čudujeme, že ľudia nás nepočúvajú. Prečo? Lebo hovoríme na nich, nehovoríme s nimi. Niky Modenofen v Iraku, v Iraku mm, Neskôr sa stalo to, že aj Saudská Arábia sa rozhodla prispieť finančne po viacerých rozhovoroch, rozprávach. Keď s niekým súhlasím a pomáham mu, neznamená to, že hneď na seba preberiem hodnoty tejto spoločnosti. To nie. Ale svet má čoraz väčšie potreby a preto musíme rozšíriť bázu, z ktorej čerpáme. Musíme vziať prostriedky aj od ďalších donorov, ktorí doteraz neboli v našom portfóliu, aby sme pomohli svetu. A svojich ľudí v týme ECO by som, by som im povedala, že ak niečo cítia, tak to cítia správne, že Európa je silou dobra vo svete problémov. Pozerám sa na týchto mojich ľudí, verte tomu a konajte v tomto duchu. Ďakujeme, pani komisárka. Vaši ľudia, myslím si, že e, odvádzajú vynikajúcu prácu pod vašim vedením. Mám tu ešte troch ďalších rečníkov. Predtým, než uzavrieme zoznam rečníkov, najprv pani Haubuk, potom pán Zeller. Chcela by som sa ešte vrátiť k tej kríze s ochorením Ebola. Povedali ste, že musíme uvoľniť viac kapacít, a chcela by som teda vedieť, na aké kapacity myslíte. Ja som včera mala rozhovor s pánom Rodierom e, z Lekárov bez hraníc tu v Európe a on hovoril o dôsledkoch krízy, nemusím to opakovať. A jeho uh, požiadavky boli vyškolený personál, polné lazarety, izolačné stanice, uh, vybavenie. No a ja by som teda rada počula váš názor. Uh, E, tu v Európe, v priemyselných krajinách e, to máme v dostatočnej miere e, u vojenských zložiek. Ja vychádzam z toho, že lekári bez hranic sa obratili aj na komisiu so svojimi požiadavkami. Takže do akej miery sa to preberalo a ako sa staviate k tomu, aby takisto aj tie požiadavky určitých leteckých mostov tu boli, pretože mnohé letecké spoločnosti už nechcú lietať do týchto krajín Jednotná e, to je samozrejmosť pre všetky osoby, ktoré sú ochotné mm, byť tam činní v zdravotníckej starostlivosti, aby mali možnosť kedykoľvek tú krajinu opustiť, ak sa sami dostanú do núdze. A ešte by som doplnila, že som sa veľmi potešila z toho, čo ste povedali o tom, že Eh, tie krízy vyžadujú politické riešenia. Myslím, že je to veľká úloha Európskej únie. Ja som tu naozaj ešte nová a veľmi rada počujem, že sa to takto vníma v súvislostiach. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pán Zeller a potom pani Toja. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za veľmi rozsiahle opísanie situácie, za eh, posunutie povedomia. Poukázali ste na to, že krízy a konflikty sú dnes nielen eh, regionálne, ale dotýkajú sa priam celých kontinentov Eh, Stredoafrickú republiku, Východnú Afriku, Blízky, Stredný východ, až po stre- eh, východnú Európu. A to sme ešte nehovorili ani o tých tzv. zmrazených konfliktoch. Tam sú tiež obrovské problémy s utečencami, či to je teda napríklad Arménsko, Azerbajdžan, eh, čo ešte nie je upravené. Dnes predpoludním sme počúvali vystúpenie veľvyslanca EÚ pri OSN a povedal, že teda veľmi diplomaticky, že uvedomenie si problémov u tých, ktorí by mali nachádzať riešenia problémov, jednoducho tu nie je. Sú tu také čiastkové záujmy, čiastkové opatrenia, ale momentálne nie je vôľa vidieť to v nejakých súvislostiach a vypracovať nejaké eh, stratégie, takže máme tu humanitárnu e, pomoc je to určitý, určitá náplast na ránu, ale ak sa tá rána predtým nevyčistí a nezahojí, tak e, náplast môže tú ranu ešte zhoršiť. A zoberme si príklad e, Iraku. Ja som teraz viedol rozhovory s náboženskými menšinami v Iraku, ktoré museli opustiť svoje dediny a nachádzajú sa v utečeneckých eh, táboroch. A samozrejme v jednotlivých prípadoch treba poskytnúť pomoc, ale oni mi hovorili, že v podstate teraz je čas na jesennú sejbu a ani nemajú ani prístup ku svojim poliam. Keď v novembri príde zom, zima, nemôžu obrábať svoje polia, nikto sa nebude môcť vrátiť do tých dedín, pretože sa tam uh, samozrejme zmenia aj majetkové pomery a katastrofa teda v budúcom roku bude ešte horšia, než je teraz. A jedni dodávajú zbranie, lebo si myslia, že kurdské milície je to menšie zlo, iní dávajú humanitárnu pomoc v týchto utečeneckých oblastiach. Čo všetko môže byť správne, je to správne, ale čo sa potom stane? Ako sa to celé kombinuje? čo to znamená pre budúcnosť týchto častí krajiny. V Južnom Sudáne som bol počas referenda. Zažil som radosť a eufóriu ľudí e, z dosiahnutia nezávislosti, ale už vtedy bolo zrejmé, že konflikty etnické, mocensky politické jednoducho neskončia. A teraz je to tak, že aj veľmi významné delegácie z USA z EÚ nedokážu, e, e, nedokážu e, na pomoc koncenzu. Každý sa tak povediať zabarikáduje vo svojej pevnosti, pretože nemá istotu pred všetkými týmito útokmi. Potom príde obdobie dažďov a opäť celé časti krajiny nebudú prístupné ani pre tú humanitárnu pomoc. Takže myslím, že je tiež úlohou komisie pracovať uh, aj vplyvom na členské štáty, aby sa teda vypracovala stratégia predtým, než veci ďalej eskalujú a ešte sa to všetko zhorší. Takže tak, ako ste to predniesli, myslím, že vy by ste boli osoba, ktorá by to dokázala eh, dobre predniesť. A podporu parlamentu určite máte istú. Ďakujem, pani Toja a potom pán Bajranen. Áno, mám otázku, prozbu, až osobnú prozbu. Prvé, povedali ste, že je potrebná sieť humanitárnej rozvoje pomoci. Mohli by ste to možno ešte vysvetliť, ako e, sa môžeme uberať s týmto náročným, ale dôležitým smerom. No a potom sú rôzne oblasti zodpovednosti. Vy ste práve povedali, že keď Európa bude mať e, takú či onakú, respektíve keby mala takú či onakú polnohospodárskú politiku a tak ďalej, tak e, toto a toto by mohli byť dôsledky, ale vždy treba sa zamyslieť aj nad ďalšími e, aspektmi. Máme tu krízu a nedá sa čakať len na nejakú humanitárnu bombu. Vy ste pred eh, piatimi rokmi prvýkrát povedali, eh, bolo to veľmi presvedčivé a dojímavé to, čo ste hovorili, všetci sme aplaudovali. Išlo, išlo o to, že ste sa rozhodli učiť sa po francúzsky. Neviem, či ste našli na to čas eh, a možno ste mali dôvod, dobre dôvody na to, prečo ste to neurobili. Linda, asi vy ste ste <laughs> mali oslovať Pavol, keďže moje prízisko je veľmi komplikované. Varinen, ja som pre vás všetkých len Pavol. V prvom rade v mene skupiny ALDE by som tiež chcel vyjadriť uznanie pani komisárke za vynikajúcu prácu. Ja som sledoval vaše aktivity v rade a mám dve otázky. Jedna z nich sa týka vzdielania bremena. E, ktoré krajiny by podľa vášho názoru mali niesť väčšiu časť bremena? Teda hovorím o krajinách, ktoré priamo vytvárajú tú krízu alebo podporujú vývoj, ktorý k tej kríze vedie. Mohli by ste uviezť nejaké mená, pár krajín, e, ktoré by možno mali dávať viac financií? Po druhé, v minulosti sa už využívali takéto humanitárne intervencie, v niektorých eh, prípadoch to autorizovala Bezpečnostná rada OSN, v iných prípadoch eh, nie. Napríklad v ukrajinskej kríze boli eh, špekulácie, že by to mohlo byť považované za nejakú uh, za takýto pomoc v prípade Ukrajiny. ďakujem, Pavel. A ja mám ešte otázku k rozpočtu. Pokiaľ ide o problémy e, s humanitárnou pomocou, požiadavka ďalších 250 miliónov čaká v návrhu pozmeňujúceho rozpočtu. Rada na tom sedí. Pokiaľ viem, rada škrtá návrh e, v komisie 2015. Ako to ovplyvní humanitárnu pomoc v teréne? Všetko sú to veľmi pertinentné otázky. pokiaľ ide o krízu o, s ebolou, čo celkom jasne e, zaznieva, čo potrebujeme. Stany, sestričky, zariadenia, lekárov, v akomkoľvek poradí. A teraz e, vlastne sa obraceme na vojenských personál EU či oni toto e, zariadenie, vybavenie a zdravotnícky personál dokážu e, poskytnúť. E, čo sa týka schopnosti kapacít našich členských štátov, je to dosť limitované. Mnohé krajiny nemajú takéto možnosti, ak ich majú, tak často je to práve teda v tých mm, vojenských zložkách Takže ja dúfam, že tu budú aj pozitívne výsledky. Otázky týkajúce sa boli by sme tu do polnoci, keby sme išli krízu po kríze e, na tejto planete. Pretože mnohé minikrízy Eh, tak povediac, neobsahuje v porovnaní s eh, rozsahom tejto krízy, ktorú tu máme, eh, či toto je tá najvážnejšia, ťažko povedať, ktorá je tá najvážnejšia kríza. Je tu určite politická vôľa, ktorá môže priniesť nejaké riešenie. Humanitárna pomoc je nevyhnutná, pretože záchrana životov to je niečo, čo ide E, ďalej, než len e, k tomu jednotlivcovi, ktorého život je zachránený. Dáva to priestor ľudskosti aj v tých najhorších kontextoch. Takže musíme e, mať toto na pamäti pri humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc je veľmi cenná súčasť toho, ako e, zvládame krízu, ale nedokáže eliminovať príčiny krízy. Neprináša to samotné nejaké politické riešenie. To, je, to nie je našou úlohou. Našou úlohou je vybudovať tento priestor pre, humani, pre, pre ľudstvo. A to je ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, aby sme vlastne ľudstvu samotnému dali pocítiť eh, tú krutosť, eh, ktorá sa tu ukazuje. Čo sa týka Iraku, ja mám veľké obavy z nadchádzajúcej zimy. Keď som tam bola, bolo tam 56 stupňov, ale čo skoro to padne na nulu a nižšie. Ja vás chcem ubezpečiť, že v humanitárnej komunite sa neobávame len o ľudí, zamýšľame sa nad tým, ako naše aktivity dokážu znížiť dopad krízy. Napríklad, keď som tam bola ja, tak sme sa dohodli s kurdskými orgánmi, že EÚ poskytne viac, zariad- viac podpory pri odstraňovaní mín. Prečo? Pretože keď sa tie dediny oslobodzujú, ISIS e, všade za sebou zanecháva nášlapné míny a keď chceme, aby ľudia išli domov, tak toto je veľká humanitárna priorita. Takže snažíme sa na pomoc procesu návratu čo najviac, ale samozrejme takáto kombinácia aktivít e, z pohľadu bezpečnosti a humanitárnej, uh, humanitárnej aspekty, to je veľmi relevantné. Nechceme hovoriť o tom, čo sa má robiť po vojenskej stránke, to nie je náš mandát, ale e, keď je viac priestoru pre ľudí na návrat, tak to je najlepší spôsob, ako pomôcť e, trpiacim. No a e, v tom širšom hľadisku naozaj musím s vami maximálne súhlasiť, že musíme sa zamerať na to zlé správanie. Južný Sudán všetci sme samozrejme oslavovali, že vznikla nová krajina a určite mnohí z nás si retrospektívne povedia, že čo presne sme vlastne oslovali, že takýto zlyhavajúci štát vznikol. A myslím, že tam bolo veľa takého zbožného priania, že musíme sa toho naozaj zbaviť, aby sme dokázali e, úprimne posúdiť a potom e, e, mať primeranú politiku v tejto oblasti. Teda to je prípad Južného Sudanu, ale nie iba. Ja som nezodpovedala plne všetko to, ako sa rozpracovalo tie prepojenia medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Robíme dve veľmi praktické veci. V takýchto zraniteľných prostrediach programujeme spoločne humanitárnu a rozvojovú pomoc s našimi kolegami. Takže máme tu väčšiu flexibilitu v tom, ako fungujeme. A po druhé, dnes viac než pred pár rokmi uplatňujeme koncept eh, komparatívnej výhody. Humanitárne spoločenstvo má tú komparatívnu výhodu, že je v tých eh, nebezpečných zónach zastúpené eh, ľudia z rozvoja pomoci v Mali, v pobreží Slonoviny, v Stredoafrickej republike, tak tam prinášajú humanitárne zdroje Čiže je to e, pomoc a e, rozvoj. A po druhé, teraz sme proaktívnejší, pokiaľ ide o e, nejaký komplexný fundraising. Napríklad máme tam Svetovú banku, Africkú rozvojovú banku a snažíme sa zamerať na to, ako celé to kontinuum rozvíjať. Eh, s veľkou radosťou pohovorím i vo francúzštine, pretože je to úžasný jazyk, ale nehovorím ním výborne. Eh, bohužiaľ uprednostňujem angličtinu. I voči členom parlamentu, ktorí sú francúzskí. Pokiaľ ide o zdieľanie bremien, kto by mal e, robiť viac? Treba vychádzať z premisy, že e, e viac krajín, viac zodpovedností. Krajiny, ktorí narastajú, máme my sme 23% svetovej ekonomiky, ale 50% humanitárnej pomoci ako e, Rusko, Čína, no Rusko ide teraz dole, nie je dobrý príklad, ale ako ide Čína na, e, napreduje, ako teda krajiny zbohatnú, musia robiť viac. Ďalšie aspekty, kto má robiť viac, krajiny, vlády krajín by mali aspoň uh, uh, umožniť uh, prístup, majú, ak aj nemajú peniaze, peniaze, môžu umožniť prístup ľudí k peniazom. Tu vidíme veľmi zlý e, vývoj. Krajina si presadzuje svoju suverenitu, aj keď to znamená, že ľudia trpia a to, to sa musí zmeniť. Pokiaľ ide o e, povolovanie humanitárnej pomoci, verím, že najlepšie je sa to robí tak, že Bezpečnostná rada potvrdí s akoby svojim odobrením. Treba splniť podmienky, 6 podmienok a jedna z nich je čo najviac umožniť prostredie, v ktorom my máme pocit, že je tu skutočné potvrdenie zasahovania či už humanitárneho alebo iného. To je, to je naozaj uh, zložité kritérium. My musíme naozaj byť veľmi uh, opatrní pri analyzovaní. Pre nás prekračovanie hraníc eh, krajín bez súhlasu, to je posledná, posledná Eh, posledné opatrenie. Sme veľmi opatrní. Eh, bolo naozaj menej ako 5 príkladov, kedy <clears throat> sa tak udialo. Pretože ako náhle s tým začnete, oprávnite iných, aby to robili nie z najlepších účelov, ako sme videli eh, Rusov s konvojom keď oni povedali, vy v Sýrii, my na Ukrajine. V Sýrii bola situácia, ktorá e, znamenala, že životy treba no, pomoc bolo treba realizovať i s prekročením hraníc. Ja by som bola veľmi, veľmi opatrná pri súdení, pri zasahovaní spôsobom, ktorý by nerešpektoval suverennosť pokiaľ ide o rozpočet. Ja dúfam, že zvíťazí zdravý rozum. Členské krajiny musia uznať, že nie je to len morálne vhodná eh, cesta, ale je dôležitá E, tá činnosť znižovania e, vrstiev konfliktov. Ja mám ten dojem, že teraz je tu určitý ťah tým smerom e, podporenia platobných príkazov na humanitárnu pomoc. Toto je v komisii výnimka. Máme dohodu zvýžiť tieto platby my sme bojovali za vlastnú vec, ale zhodli sme sa, že toto urobiť treba. Dúfam, že sa dohodneme s parlamentom a radou. Ak máte dojem, že chcete mať na svojej strane prosiacu ženu, nuž no tak mi e, kedykoľvek zavolajte. Ďakujeme pani e, komisárka. E, vaše slova nás e, dovedli k zamysleniu. E, hovorili ste o tom, že je to horšia kríza než utečenecká kríza v roku 1945. A ja som v lete o tejto kríze pozerala, pozerala reláciu milióny ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy a napriek tomu dnes je to horšie. Nejak dúfam, že toto ľudia pochopili opušťanie Sýrčanov Sýrie do susedských krajín dokonca počet ľudí, ktorí utekajú hraničné krajiny Európskej únie, to cítia. Dnes predstaviteľ OSN nám aj tak povedal, že všetky tieto krízy spôsobil človek. Samozrejme, sú doslova spôsobené ľuďmi, samozrejme. A je to naozaj hamba, že sme sa z histórie nepoučili. točíme sa do kruhu a spôsobujeme len viac utrpenia. Pre nás otázka znie, čo s tým urobíme, čo je naša miera zodpovednosti a rozpočet. Tam máme zodpovednosť. Máme tu situáciu, kde dodatočné prostriedky e, e, rada bude hovoriť o Sýrii, Iraku, iných krízach, Ukrajine, e, Gáze ale teraz rada musí ukázať, či to naozaj myslí vážne. Musí e, vyčleniť e, prostriedky. To nie sú ako iné ostatné platby v rozpočte. V našej krajine sa veľa hovorí o byrokracii EÚ, že EÚ by nemala pritvať peniazmi. Hovorila som však s úradníkmi a s mimovládnymi organizáciami. Je toľko času a e, Eh, energie sa vyplýtva, peniaze sa zháňajú zložito, aby sa z, z, pokryli záväzky. Oveľa efektívnejšie by sa tak dalo činiť s dobrým rozpočtom. Vy ste povedali, že pomôžete eh, pri prosení o tie prostriedky nám. No my budeme robiť za našu stranu maximum, pretože všetci máme spoločnú E, túžbu, aby ten humanitárny rozpočet mal dostatok prostriedkov a ľudia dostali peniaze, ktoré potrebujú. Nevieme, čo bude robiť nová komisia, nič nevieme naisto. Tiež e, ďakujeme vám za dnešnú návštevu. Dobre ste nám popísali status quo. E, je dobré mať vás na našej strane, na strane Európy. Tešíme sa na vaš, e, prácu s vami v akejkoľvek funkcii, ako budete v budúcnosti zastávať. And now, um... A teraz i to je koniec našej schôdze. Ne, nejaké ďalšie body mi neboli nahlásené. Naše ďalšie stretnutie v pondelok o 4.30 s pánom komisárom Pibalksom pohovoríme o strategickom dialogu. O 5 minút začne zasadnutie e, pre koordinátorov, ale ja za zatvorenými dverami. Ostatní prosím, opustíte sálu. Mali sme veľmi príjemné stretnutie, dúfam, že bolo pre vás užitočné.